Kosova do Európskej únie. Teraz odovzdám znova slovo štátnej kalničke za radu, takže poprosím aby ste sa vyjadrili aj v tejto diskusii pani Kalnina Lukaševica. Pani predsedajúca, pán komisár, vážení poslanci, dovolte, aby som vám Predovšetkým poďakovala spravodajkyni pani Lunaček za túto správu o Kosove aj celému parlamentu za príležitosť diskutovať o tejto téme. Začala by som tým, že by som pripomenula závery Rady z decembra 2014, eh, ktoré uvádzajú v eh, podpísanie stabilizačnej dohody s Kosovom. A Rada požiadala komisiu, aby pripravili podmienky čo najskôr, bez ohľadu na to, aké sú stanoviska členských štátov k situácii. Rada takisto privítala koniec patovej e, e, patovej situácie v politike a vyzvala nové orgány, aby čo najskôr pracovali na reformnej agende a aby viedli dialog na vysokej úrovni s Belehradom. A práva o Kosove sa sústreduje na ich reformy, ktoré musia splniť a aj v rámci stabilizačnej asociačnej dohody Pokrok na európskej ceste je mimoriadne dôležitý pre Kosovo aj pre celý región. Občania Kosova si zaslúžia e, konkrétne výsledky a že sa vyrieši viacero urgentných problémov. Silný politický, záv- silný politický záväzok bude potrebný pre riešenie týchto veľkých víziev osobitnú pozornosť treba venovať zlepšovaniu oblasti právneho štátu, vrátane nezávislého súdnictva a zintenzívneniu boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Vítame pokrok dosiahnutý Kosovom doteraz, avšak stále pripomíname, že Kosovo musí riešiť nedostatky e, súvisiaci s dialogom vrátanie z, z, z odstraňovanie jednotlivých rizí, ktoré ohrozujú e, zrušenie vizovej povinnosti. E, takisto vysoká nezamestnanosť sa stáva stále nahlievou otázkou a preto dôležité reformy, ako napríklad reforma volebného zákona, verejnej správy, to sú naďalej priority. Ochrana menšín je tiež témou na riešenie. Zvýšený záujem komisie sústrediť sa na národný ekonomický reformný program tiež platí aj pre Kosovo a veríme, že tento prístup bude slúžiť ako pomoc e, Kosovu v v svojej implementácii reformného ekonomického balíčka. Vážení poslanci, proces normalizácie vzťahov so Srbskom tiež e, už e, vidí výrazný pokrok. Kosovo musí naďalej byť aktívne v tomto procese. Dialóg je podstatný pre dosiahnutie v európskej budúcnosti tak pre Srbsko, ako aj pre Kosovo. Preto normalizácia vzťahov musí byť jednou z kľúčových úloh pre Kosovo. V tejto otázke dovolte, aby som privítala z obnovenie dialogu na vysokej úrovni medzi Belehradom a Prištinou 19. februára a dokončenie dohody o justičnom systéme v Kosove. Je to takisto krok plnej plnej implementácii bruselskej dohody, ktorú očakávame, že bude e, to splnené čo najskôr. Takisto vítame dohodu medzi premiérom Mustafom a premiérom Vučičom, aby spoločne pracovali pri riešení regionálnych problémov. Medzi ne, nimi akutný problém nelegálnej migrácie z Kosova, čo sa odráža aj vo vašom uznesení. Rada bude naďalej sledovať e, pokrok Kosova voči normalizácii vzťahov so Srbskom. To znamená implementáciu do všetkých dohôd ktoré doteraz boli podpísané, tak aby Kosovo aj Srbsko mohli pokračovať vo svojich e, cestách do EÚ. Toto je podstatný alebo základný princíp samozrejme asociačnej dohody, ktoré bude čo bude aj určovať ďalší vývoj vzťahov medzi EÚ a Kosovom. Napokon Kosovo Musí pokračovať úzkej spolupráci, efektívnej spolupráci s EULEXom a aktívne prispievať plnému výkonu nového mandátu EULOXu. Kosovo taktiež v rámci priorít musí implementovať politický záväzok, že ustanoví osobitný súd ktorý bude riešiť prípady, ktoré bude viesť osobitná investigatívna skupina, pričom budú musieť byť zohľadnené všetky nevyhnutné legislatívne zmeny. Ďakujem teraz na slovo pán komisár Hahn. Vážená pani predsedajúca, pani štátna tajomnička, vítam návrh správy o integračnom procese Kosova. Ehm, Komisia aj parlament majú rovnakú víziu budúcnosti Kosova v EÚ. My ďakujeme tejto snimovni za podporu a budeme pokračovať v tejto úzkej spolupráci. My sme ochotní podporiť parlament, podporili sme aj spravodajkyňu pani Lunaček najbližších mesiacoch. V súlade s návrhom uznesenia počas mojej návštevy poslednej príštine som zdôraznil potrebu ekonomických reforiem, aby sa zlepšila, zvýšila konkurencieschopnosť Kosova čo by viedlo k eh, tvorbe pracovných miest, zlepšeniu životnej situácie kosovských občanov a zlepšeniu možností vzdelávania. Tým by sme mohli um, pomôcť riešiť tie úplne zaskladné príčiny tej vysokej migrácie. Ja som takisto eh, v oktobri spomenul tie kľúčové oblasti, ktoré je treba v Kosove vyriešiť, čiže právny štát, reforma verejnej správy a posilnenie sociálno-ekonomického vývoja. Všetky tieto tri aspekty sú podstatné, aby bol dosiahnutý pokrok a z toho bude mať určite Kosovo ekonomický prospech. Minulý júl sme dokončili negociácie o, v rámci dosiahnutia stabilizačnej a asociačnej dohody a pripravili sme aj spoločný text s Kosovom. Ako viete, Kosovo je, v, je kr- dostáva len čisto z ľudí z EÚ a mm, vlastne ale pracuje vo všetkých e, SEA v regióne. A verím tomu, že bude čoskoro veľmi málo e, praktických rozdielov medzi IT a i ostatnými SEA. A dohoda, dohody a závery rady sa teraz v procese prekladu a budú pripravené do konca roku a e, potom začiatkom, roka, začiatkom apríla predložíme aj e, rade správu a veríme, že z dohodabilizačná asociačná dohoda bude podpísaná začiatkom jary a hneď ako vysoká predstaviteľka Mogariny podpíše túto dohodu v Kosove, potom bude predložená um, tejto snemovne na schválenie. Parlament hrá dôležitú úlohu v tom procese podpisu stabilizačnej sociačnej dohody, ak by to malo byť v roku 2016, čo, čo dúfame, bude podstatné, aby e, sa tento materiál čo najskôr spracoval a efektívne. Samozrejme, že my budeme celý čas e, byť nápomocný počas tohto procesu. Hneď ako parlament dostane e, súhlas, e, tak rada bude môcť pokračovať v zahrnutí e, stavlečnej dohody do svojich záverov. Dnes nepožadujeme priebežnú alebo nejakú dohodu, dočasnú, je dôležité, aby stabilizačná dohoda vstúpila do platnosti ako taká a to bude milníkom v, vo vzťahu medzi EÚ a Kosovom, pretože poprvýkrát bude existovať zmluvný vzťah medzi EÚ a Kosovom a tento vzťah bude zabezpečovať eh, práva výhody, ale tiež obsahuje e, povinnosti a záväzky. Takže som si istý, že obe strany budú musieť e, potrebovať určitý čas, aby ste na túto situáciu zvykli, ale zároveň implementácia stavlačnej asociačnej dohody bude na prospech obom stranám a teším sa na pokračujúcu podporu tohto parlamentu v tomto procese. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Rozpráva sa dnes večer musí skončiť o 11.00, takže počas tejto rozpravy nebudem akceptovať modré karty, ale akceptujem, že šiesť kolegov chce vystúpiť eh, v jednominútovom vystúpení, takže teraz dám slovo na tri minúty pani Lunáček. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár, rada, pani ministerka. Ďakujem všetkým aj tieňovým spravodajcom za výbornú spoluprácu, že sa nám podarilo dosiahnuť text, o ktorom dúfam, že si získa veľkú väčšinu zajtra pri hlasovaní. Dovolte, aby som začala tým, že o čom sa, ako sa hovorí o Kosove, v mnohých našich krajinách hovorí sa o tom, že množstvo No, utečencov a žiadateľov o azyl prichádzajú do krajín tu v EÚ a to je ďalšia vec, ktorá poukazuje na to, aká situácia je v Kosove. Ja som rada, že za posledné týždne sa to zase znížilo, pretože mnohí v Kosove si uvedomili, že ilúzia sľubov, ktoré im poskytli len tí, ktorí ich im zavádzali, v podstate si to vedomili, že to sú len ilúzie. Takže naozaj teraz treba útočiť na tých prevádzačov alebo tých, ktorí obchodujú s ľuďmi a veríme, že v budúcnosti nebudeme mať toľko žiadateľov azyl tu. Ale dovolte, aby som vás uistila o jednej veci. V tejto správe, ako v mnohých predtým, požadujem rýchlu, libe, rýchlu zrušenie víz pre Kosovo. Ja som si istá, že keby sme už nepomali túto vizovú povinnosť, e, ľudia by sa necítili byť tak uzavretí vo svojej krajine, mohli by ísť na tri mesiace do EÚ, vrátiť sa a nemali by ten pocit, že kde si musia odísť alebo utiecť, lebo inak sa nedá. A to, čo teraz sme počuli, že Kosovo už je na poslednej míl, že má pred sebou už tú poslednú mílu. Verím, že tomu tak aj naozaj bude. Isté, ekonomická a sociálna situácia sa musí zlepšiť osobitne pre mladých a boj proti jednotlivým zločinu a korupcii. To musí byť prvou úlohou novej vlády, vrátanie e, boja pro vyčistenia svojich e, vlastných vysokopostavených e, politikov a sa teším, že po, že už je teraz nová vláda po šiestich mesiacoch, ale dve ženy len v, vo vláde 22 to tiež nie je akceptovateľné. Verím, že aj Kosovo čoskoro príjme zákon o osobitnom súde a tu nejde o tom e, eh, KLA, ale to iba o niektorých jednotlivcoch z KLA, ktorí spôsobili e, trestné činy. Takisto je, pot, je tu množstvo vecí, ktoré treba implementovať, ako napríklad eh, kosovskí poslanci nemôžu sa zúčastňovať aj mnohé regionálne, mnohých regionálnych eh, stretnutí Ehm, myslím si, že Srbie, Srbsko by takisto v tomto mohlo už trošku sa pohnúť ďalej. A tiež treba pripomenúť, 5 členských štátov naďalej neuznáva Kosovo, to blokuje pokrok a som rada, že eh, čo počujem od pána komisára, že samozrečná sočiačná dohoda bude predložená na rade. Eh, ja už nemám viac času, prečítajte si text, hovorí sa tam aj o Eulexe, aj o vyšetrovaní ehm, údajnej ich e, korupcii. Toto sú otázky, ktoré nás zaujímajú v EU. Potrebujeme e, rýchle vyšetrovanie. Dúfam, že zajtra budeme mať dobré hlasovanie. Rečnička je prerušená predsedničkou. Ďakujem pani Lunaček. Teraz pán Adaktuson, ale nevidím ho. Takže pán Pancery na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj kolegyni Lunaček za odvedenú prácu, za monitorovanie politického vývoja v Kosove. Máme uznesenie, ktoré sa mi zdá byť vyvážené. Je to asi e, budúca cesta. Kosovo e, je v procese transformácie. Nie pochybnosti o tom, že sme pozitívne túto politickú tranzíciu aj ohodnotili. Je tu totiž to aj nová vláda. E, treba však pokračovať na tejto ceste, pokračovať v reformách, k ním sa treba jednoznačne zaviazať, treba e, posilniť právny štát a spravodlivosť. Musím sa bojovať aj proti korupcii a organizovanému zločinu je dôležité, aby sme mali aj politiku, ktorá by skoncovala s nezamestnanosťou mladých. Teda sú potrebné aj ekonomické reformné programy. Táto vláda musí ukázať, čoho je schopná. Jasné, že EÚ podporí snahy a ale predsa len je tu niekoľko obáv. Týka sa to napríklad nezávislosti e, sudcov. Fungujúce súdnictvo, e, to je vlastne meradlo pre demokraciu. Treba zaručiť aj transparentnosť tu môže pomôcť EULEX, ide totiž tu aj o dôveryhodnosť samotnej EÚ. E, Kosovo teda musí pokračovať na ceste demokracie a to predpokladá aj stabilitu e, v tomto regióne. Teraz pán Karsky na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani, vážení kolegovia kolegyne. V roku 2005 nemecké spravodajské E, služby hovorili o veľkej mafiánskej sieti v prípade Kosova a že je to prekážka politickej stabilite. Medzinárodná medzinárodné spoločenstvo napriek tomu uznalo nezávislé Kosovo. Ja musím zopakovať, že to bola veľká chyba, politická, geopolitická chyba. Požiadavky štátnosti neboli splnené. Ide skôr o kriminálne organizácie, ktoré vytvorili istý konglomerát, ale ten nehodno nazývať štátom. Viaceré mafiánske e, klany tu vládnu, e, zbohatnú na e, pašovaní heroínu a orgánov rokuje sa so Srbskom, ale ak zároveň rokujeme s Kosovom, tak e, to naozaj e, môže byť trňom v oku Srbska a môže to nahrávať e, do karát Rusku. Ak by sme prišli o Srbsko, tak prídeme o celý Balkán, preto musíme byť obozretní, keď myslíme na naše záujmy v tejto oblasti. A pritom komisár Han hovoril o ďalšom ústupku prípade Kosova, ale my sme tento štát už prirýchlo, prirýchlo uznali a my e, teda možno, že budeme súhlasiť s iným znením, pretože nie všetky členské krajiny uznali Kosovo. To je ďalšia chyba z našej strany. Ďakujem pekne. Teraz pani Vautmans na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani pán komisár, pani zastupkynia rady. Samozrejme, v prvom rade by som mala poďakovať pani Lunáček za prácu, ktorú odvedla na tejto vynikajúcej a vyváženej správe. Zaslúžila sa o to, že tá správa prišla na svet kolegyňa kolegovia. Eh, Kosovo som mala možnosť nabezpečiť. Bola som tam eh, s vtedajším belgickým kráľom a belgickým premiérom eh, Gifferhofstadom, to bolo pred vojnou. A náš, eh, náš, naši vojaci sa vrátili odtiaľ v roku 2010. papieri, na, na papieri eh, sa táto krajina posúva bližšie k Európe, ale v praxi to veľmi nevidno. Takže správa skutočne uh, uvádza jasný prehľad dosiahnutých vecí, ale zároveň popisuje výzvy, s ktorými sa musia samotní Kosovci vyrovnať. A za frakciu ALDE si myslím, že uh, cesta Kosova smeruje k plne uznanému štátu, ktorý bude integrovaný do Európskej únie. To by mal byť hlavný cieľ. Kosovo je momentálne jedna z najchudobnejších a najskorumpovanejších krajín Európy. Nezamestnanosť dosahuje viac ako 35 teda Priština potrebuje plnú pomoc Európy na svojej ceste k právnemu štátu e, pri svojom boji s korupciou a e, organizovanou kriminalitou, v tom, aby zabranila exodu svojich občanov v posledných troch mesiacoch uteklo viac ako 35 tisíc kosovcov, koso, som, kosovcov a toto, je, toto sú skutočne nepriateľné čísla, takže štát musí e, vykonať reformy, ale my mu musíme pomôcť. Je to krásna krajina a zaslúži si, aby e, bola aj šťastná a my e, za ODE teda určite radi v, tejto, v týchto reformách pomôžeme. Ďakujem na minútu pán Chrysov Ňoňos. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pred 16 rokmi niektoré členské krajiny spolu s USA rozhodli, že porušia e, hranice v Európe. Vznikol tu protektorát na území Srbska. Odtedy správa Kosova je pretrvávajúcim neúspechom Európy. Svedčí o tom aj posledná správa komisie HDP priberá, ale vlastne sa to stráca v organizovanom zločine, prehlbuje sa chudoba obyvateľstva a to masívne odchádza z Kosova. V roku 2012 je už iba 1,8 miliónov obyvateľov Kosova. E, nezamestnanosť dosahuje 30 a korupcia tu taktiež pretrváva. Európska komisia si musí priznať neúspech a nemiešať sa do záležitosti Kosova. Už sme spáchali veľa škôd teraz na minútu. Pán Castaldo, ďakujem pekne. V roku 2015 naši kosovskí susedia vlastne čelia zložitej situácii. Je tu veľmi vysoká nezamestnanosť 30 50 v prípade mladších ako 30 rokov, štvrtina obyvateľstva žije pod e, hranicou chudoby, e, veľa ich e, emigruje, čiže je to zložitá situácia. Tisícky osôb odišli do Nemecka ale sú obeťami e, zločineckých organizácií, kosovských ako aj albánskych. Aj proti e, korupcii treba bojovať, treba tu mať skutočnú ekonomickú a sociálnu politiku, tak aby sa táto krajina mohla spamätať, pretože ak deti tejto krajiny nebudú schopné <clears throat> sa vyrovnať s výzvami, tak je spochybnená celá budúcnosť tejto krajiny. Chcem sa poďakovať za odvedenú prácu, ale e, treba sa uberať e, na ceste k EÚ. Ďalšia rečníčka, pani Marva, tu nie je, takže pán McAllister na minutu. Ďakujem pekne, vážený prítomný. Pred troma týždňami som bol v Kosove a Hovoril som okrem iného aj s premiérom Mustafom. E, išlo aj o návrh e, správy a tu sa chcem poďakovať e, spravodajkyni pani Lunaček. Veľkou témou je veľká vlna žiadateľov o azyl z Kosova do EÚ. Dotýka sa to obzvlášť Nemecka dôležitá dôležité opatrenia, ako napríklad zvýšené kontroly na hraniciach. Zdá sa, že je tu aspoň e, dočasný úspech. Ja chcem však hovoriť o tom, že e, vzhľadom na to, že to tu sleduje e, veľvyslankyňa Kosova a teda potvrdím to, čo už odznelo, že je dôležité viesť informačné kampane na mieste. E, Kosovo je bezpečnou krajinou pôvodu a žiadatelia o azyl nemajú nárok v Nemecku. Stredne a dlhodobo sa situácia v Kosove zlepší iba vtedy, ak sa e, výrazne zlepší ekonomická situácia. Európska únia sa o to snaží Rečník bol prerušený. Ďakujem na minútu. Pán Vioty. Ďakujem pekne. Rok 2014 bol zásadný pre Kosovo. Z hľadiska priblíženia k EÚ bola uzavretá dohoda o stabilizácii a pridružení, ale netreba sa s tým uspokojí. Treba vytvoriť jednotný trh, tak aby všetci mohli ťažiť e, z základných práv. Rok 2014 teda bol e, naozaj smerodajný pre Kosovo. Boli posilnené práva LGBT menšiny Taktiež e, bol oslavený prvý deň boja proti homofóbii. Mňa teší aj to, čo sa udialo v okolitých krajinách. V Kosove však e, nebolo spravené nič na zabranenie tomuto dňu na boj proti homofóbii. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu a dúfam, že bude veľká podpora zajtra v plene. Na minútu pán Džambasky. Ďakujem pekne. Vážený prítomní, v prvom rade chcem zablahoželať pani Lunáček, ktorú si veľmi vážim. Vážim si jej prácu na tejto správe. Predstavovalo to veľa práce. Ja som bol tieňový spravodajca Správa naozaj hovorí o tom, čo sa tu už udialo, ale hovorí sa aj o výzvach v nej. Treba eh, hovoriť o obvineniach z korupcie, tým sa zaoberal aj Eulex a taktiež pašovanie drog a závažné zločiny. Mňa však najviac znepokojuje, že sú tu základne e, zahraničných bojovníkov, ktorí môžu ohroziť Európu. Na to musíme dbať na minútu. Teraz pán Kiučuk. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený prítomný. Rok 2014 bol dôležitý rok pre európsku integráciu Kosova. E, Začalo sa rokovať o dohode o stabilizácii a pridružení a na jar sa konali voľby a všetci medzinárodní pozorovateľia povedali, že boli nezávislé a transparentné. Je tu dialog medzi hlavnými politickými eh, <clears throat> stranami a nakoniec aj vznikla vláda. Treba však e, pokračovať e, v hlavných reformách, ktoré majú zlepšiť ekonomické prostredie. Potom aj otázka súdnictva musí byť transparentnejšie a treba bojovať aj proti korupcii na vysokej úrovni a treba taktiež bojovať proti nezamestnanosti. Rada teda musí prijať e, rozhodnutie a zapojiť Kosovo do európskych programov to zvýši rast a posilní spoluprácu s EU v rôznych oblastiach. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tökeš, na jednu minútu, prosím. Pani predsedajúca, dámy a páni, e, v skratke, na rozdiel od tej eur, eufórie zo získania nezávislosti, badáme dnes e, e, skutočné skutočnú bezradnosť a znechutenie, zhoršuje sa e, celková ekonomika, nezamestnanosť, zvyšuje sa chudoba a toto je pre nás veľmi znepokojivé. E, znamená to, že občania nového štátu sa nemôžu tešiť zo slobody, nezávislosti a podpory Európskej únie a naopak rozhodujú sa emigrovať po tisícoch a desaťtisícoch a je za to zodpovedná najmä e, miestna vládnúca vrstva. Ale v tomto kontexte medzinárodné spoločenstvo, ktoré uznalo nezávislosť Kosova, by malo niesť e, spolu zodpovednosť za to, aby pomohlo Kosovu dostať sa z tejto hlbokej krízy. Vzťahy Kosova a Európskej únie môžu situáciu pomôcť vyriešiť len vtedy, ak doma v Kosove sa občania rozhodnú bojovať proti tým neduchom, proti vysokej emigrácii. Srbsko by nemalo stavať prekážky, ale pomáhať eh, svojmu, svojej bývalej provincii v rozvoji. Eh, rečník bol prerušený. Predsedajúco ďalším, ďalším rečníkom na jednu minútu bude pán Molnár. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pred nejakým časom Európa v rámci mierového procesu na Balkáne uznala nezávislosť tejto krajiny a Kosovo je na dosah e, svojho členstva v Európskej únii. V roku 2014 e, veľká vlna vysťahovalectva ukázala, že sa nepodarilo úplne všetko. Ako je možné, ako je možné že tretina obyvateľstva je ochotná opustiť e, svoju krajinu a odísť do západnej Európy? Kosovo má dve možnosti. Buď sa vyrovná s chudobou alebo teda obyvateľ ako sa majú dve možnosti, buď sa vyrovná s chudobou doma, alebo ísť skúsiť iný život e, na, na, západ, na západe, v západnej Európe. Kosovci, ktorí e, bývajú v Kosove, sa delia na dvoch, na takých, čo, sú, čo chcú odísť a na takých, čo chcú zostať a tých, čo chcú zostať, je čoraz menej a Krajina trpí svojimi politickými problémami a niekedy dokonca aj vládne strany hovoria o týchto imigrantoch ako o ekonomických migrantoch. Európa e, má veľa, má veľa povinností a teraz bol rečník prerušený tiež. E, Predsedajúco, máte jednu minútu a teraz dostáva slovo pán Kuka na jednu minútu. Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel vyjadriť e, ocenenie pani, Junač- pani Lunaček a takisto vďaku za prácu, ktorú odvedla na zastavenie správy o európskej integrácii Kosova. Po voľbách nová kosovská vláda sa musí sústreďovať na e, zásadné otázky, ktoré ohrozujú vývoj krajiny a je jasné, aké budú dôsledky zlyhania v eh, oblasti hospodárskej a sociálnej politiky. Kosovo musí s naliehavosťou riešiť otázku ekonomického rozvoja a tiež extrémne vysokú nezamestnanosť. Nedávny nárast eh, počtu žiadateľov azyl z tejto krajiny je len jedným z mnohých viditeľných prejavov problémov. Z našej strany by sme mali byť pripravení schváliť dohodu o pričlenení, pričlenení a mali by sme tlačiť na novú vládu, aby na svoj zoznam priorít zaradila boj proti organizovanej kriminalite a korupcii. A tiež by sme e, mali očakávať vyšetrenie e, obvinení z korupcie v rámci Eulexu. A na to, aby e, tu bola dôvera, musíme na tento prípad vrhnúť svetlo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme vám. Teraz e, dostane slovo na jednu minútu pán Liberacký. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som zablahoželať pani Lunaček za veľmi dobrú správu, s akou veľkou e, sympatiou som sledoval to, čo hovoril, proces, e, hovoril pán komisár, že je to proces, e, ktorý má zodnesie do sebou veľa záväzkov. A v rámci tejto diskusie sme hovorili o mnohých nedosta- nedostatkoch. E, je tam mnoho negatívneho, o čom hovoril aj pán kolega Karsky. Ale základný problém, ktorý tam je pre obyvateľov, je perspektíva, nejaká šanca. Akú majú šancu v rámci toho, tejto malej krajiny? A to, o čo čom my tu diskutujeme, keď diskutujeme o možnej členstve v EÚ, to je, to je presne to, čo my nazývame, že im poskytneme perspektívu a myslím si, že takúto perspektívu my ako EÚ by sme po tom všetkom, čo tento región už prešiel, si zaslúžia. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz prejdeme na spontánnu diskusiu. Každý je prvým rečníkom je pán Bogovič. Máte jednu minútu. Ja sa pripájam k, k chvále pani Lunáček. Káže situáciu. Je to naozaj vynikajúca správa. Jasne opisuje situáciu v Kosove. Už sme hovorili o Srbsku a musím povedať, že správa o Kosove je taktiež vynikajúca. Podčiarkuje tie najzávažnejšie aktuálne problémy. Napríklad organizovaný zločin, otázka utečencov, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť inde, chýbajúce pracovné príležitosti. Ja sa chcem pridať k tým, ktorí zdôrazňujú význam dobrej spolupráce so Srbskom, pretože je to rozhodujúce pre budúcnosť oboch krajín. Ďakujem veľmi pekne. Na jednu minútu teraz tam pán Franzulika. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, privítal som uznesenie, ktoré bolo schválené vo výbore AFED a myslím si, že je to pozitívny krok vpred. Je treba vyvinúť eh, väčšiu snahu na to, aby sme podporili vládu zákona a e, justície, aby sme bojovali proti korupcii a e, organizovanej kriminalite, posilnili štruktúrne reformy a udržateľný rast, rast. A ja silne podporujem pozmeňovacie návrhy navrhnuté našou skupinou, ktoré sa zameriavajú na podporenie transparentnosti médií, úlohu žien vo vláde a pokrok v rokovaniach so Srbskom. My z Rumunska veľmi e, dôkladne sledujeme tieto rokovania a budeme ich zohľadňovať. Mali by sme prehlbiť spoluprácu v boji proti terorizmu a radikalizácii a mali by sme tiež e, brať EULEX a jeho úlohu tak, že má hodnotiť e, účinnosť, e, že by mal zhodnotiť aj účinnosť svojho pôsobenia. Je to dôležité pre dôveryhodnosť kosovských inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade aktivity extrémistov z islamskej časti spektra v Kosove spôsobujú veľké problémy. E, v tomto regióne sa masovo zatýka za účasť e, v Sýrii a v Iraku a mnoho mimovládnych organizácií v tomto regióne tiež pôsobí. To sú mimovládne organizácie, ktoré sídla napríklad v Katare alebo v Saudskej Arábii. Takže Hovoríme teraz o krajine, ktorá má veľkú sieť e, jednotlivcov, ktorí žijú v zahraničí, v Európe a albánsky nacionalizmus a Iredenta je niečo veľmi nebezpečné a myšlienka väčšej veľkého Albánska, ktoré by e, malo zahrňať niekoľko krajín na Balkáne, vrátane Grécka, je vec, ktorá v nás vyvoláva obavy. A Otázka je, ako budúci možný člen Európskej únie môže byť eh, takouto krajinou. Kosovo, krajina, ktorá nie je uznávaná piatimi členmi Európskej únie. Teraz dostane slovo pán Jakovič. Kosovo stojí pred mnohými reformami a my by sme radi podporili Kosovo na jeho ceste k Európskej únii, ale zároveň by sme chceli vyhlásiť, že reformy sú absolútne nevyhnutné a osobitne by som zdôraznil vec, ktorú zatiaľ nespomenul nikto z predrečníkov. Ide o nevyhnutnosť chrániť práva srbskej komunity v Kosove. Ja som sa vždy zastával menšín, či už ide o Srbov v Chorvátsku alebo naopak. A e, musím, vyhlási, musím sa vyjadriť aj v prospech srbskej menšiny v Kosove. A keď tu teraz hovoríme o budúcnosti Balkánu a hovoríme o rôznych krajinách v tejto zóne. E, rád by som e, jedného dňa videl všetky krajiny Balkánov Európskej únie, lebo si myslím, že to je jediná možná budúč- budúcnosť pre túto časť Európy. Ďakujem veľmi pekne. Pán Carver, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vzhľadom k mojim e, rómsko-cigánskym koreňom môžem potvrdiť dlhú históriu diskriminácie a to sa týka aj Kosova. Hoci eh, a týka sa to napríklad prístupu k zdravotníctvu, k vzdelaniu, eh, nemožnosti zamestnať sa pre Rómov, eh, možnosť ísť na západ do Európskej únie, je možnosť vykúpenia. Pre mňa táto dlhá história diskriminácie je jednou z koreňových príčin. Rómovia žiadajú možnosť usadiť sa, kde chcú a my máme skúsenosti e, z Británie a ja sa obávam, že ak do Británie začnú smerovať nové vlny Rómov, tak to môže znamenať e, veľký tlak a e, v spoločnosti to vyvolá aj odpor voči tomuto etniku. Ďakujem. Posledným rečníkom bude pán Koreo na jednu minútu. Korau, pardon, za opravenie. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcel poďakovať našej kolegyni pani Lunáček, ktorá pracovala veľmi konštruktívne, jej správa je veľmi konštruktívne zostavená a v porovnaní s inými krajinami, o ktorých sme dnes hovorili, toto je asi krajina, ktorá sa nachádza v najkomplikovanejšej situácii. Je to krajina, ktorá bola uznaná, ale nedávno aj to nie všetkými členmi, ako bolo povedané, piati členov Európskej únie ju neuznali a dohoda o pridružení je samozrejme krokom, krokom správnym smerom, ale nechceme veci urýchliť a dúfam, že e, sa nesnažíme napredovať príliš rýchlo. Mali by, sme, mali by sme zabezpečiť, aby všetky balkánske krajiny mali možnosť vstúpiť do Európskej únie. A vieme, že sú problémy, ktoré súvisia napríklad s organizovanou kriminalitou, potenciálnym, potenciálnym rizikom terorizmu. A takže v našich vzťahoch s týmito krajinami musíme byť ešte konštruktívnejší a chceme, aby sa k nám pridali. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúca. Teraz by som chcela dať slovo pánovi komisárovi Hánovi. Vážené poslankyne a poslanci, ďakujem veľmi pekne za vašu hm, pokračujúcu podporu pre iniciatívy v Kosove a návrh a uznesenia, o ktorom dnes hovoríme, je veľmi konštruktívny. Ja by som chcel poďakovať samozrejme aj pani Lunáček za prácu, ktorú odviedla na tejto správe. A viem si predstaviť, že to práca nebola veľmi ľahká. Je jasné, že štruktúrne problémy Kosova sa týkajú tak hospodárstva, ako aj, e, ako aj právneho štátu. Aj tu sa krajina musí rozhodnúť, že urobí krok vpred a preto podpísanie dohody o pridružení a stabilizácii tento rok by vyslalo signál podpory všetkým občanom Kosova, že budúcnosť tejto krajiny leží smerom k Európe. A my dúfame, že krajina bude naďalej konsolidovať svoje odhodlanie, integrovať sa v Európe a že podnikne nevyhnutné reformy a bude riešiť eh, svoje hospodárske problémy, ale takisto musím eh, v prítomnosti pani veľvyslankyne poďakovať eh, vládnym orgánom Kosova, osobitne prezidentovi aj premiérovi, ale aj ostatným za okamžitú a tvrdú reakciu na emigračnú vlnu v, v samotnej krajine rozbehli komunikáciu v tom zmysle, že nemá zmysel e, opúšťať krajinu a žiadať o azyl. A všetky tieto snahy e, vlády, štátnych orgánov vedli k tomu, že podľa môjho názoru došlo k udržateľnému poklesu toho emigračného trendu a ja si myslím, že zlepšovanie administratívy a kvality života v Kosove bolo už rozbehnuté. Takže ďakujem veľmi pekne a odovzdáte prosím tieto slova poďakovania príslušným orgánom vo vašej krajine. Možno to budem môcť urobiť aj osobne, pretože o dva týždne mám naplánovanú návštevu a pôjdem tam veľmi rád a Zúčastňujeme sa na konferencii na Západnom Balkáne, ktorej hostiteľom je práve Kosovo a budeme tam riešiť otázku najmä konektivity a dopravy. A chce, e, cieľom je vyslať signál, že Kosovo sa plne zúčastňuje na všetkých aktivitách v tomto regióne a snaží sa lepšie prepojiť e, so svojimi susedmi, aby sa tak prispelo k mieru a stabilite a rastu prosperity v regióne a znižovanie nezamestnanosti. A ja vám želám týmto všetko najlepšie a ďakujem aj poslankyňam a poslancom za túto veľmi konštruktívnu prácu a príspevky v záujme Kosova a to je aj v záujme Európy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja vám, pán komisár, a teraz posledné vyjadrenie si vypočujeme od eh, pani štátnej tajomničky Kalniny Lukaševice. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, aj poslankyňam a poslancom za túto rozpravu. Európska únia bude pokračovať v nastolenom kurze v Kosove a bude sa snažiť posilňovať svoju prítomnosť v tejto krajine, ale hlavná zodpovednosť za dosiahnutý pokrok e, spočíva na pleciach e, občanov Kosova, jeho inštitúcií a občianskej spoločnosti. Rada uznáva význam uzavretia dohody o stabilizácii asociácií s Kosovom hneď, ako to bude možné. Pôjde o veľmi dôležitý príspevok k regionálnej stabilite, pričom sa tým úzko previaže Kosovo a jeho ostatní partnery, s ktorými už asociačné zmluvy boli podpísané. Treba zabezpečiť e, samozrejme dobré vzťahy so všetkými e, susedskými krajinami, ale rada sa rozhodla pokračovať formou záverov rady a v tých záveroch e, vyjadri odhodlanie podpísať zmluvu čo najskôr. Politickí lídry e, by mali splniť svoje záväzky, a to pre dobro Kosova a jeho občanov. Kľúčové reformy v Kosove, ktoré sa týkajú budúceho vstupu do Európskej únie, sú dôležité nie preto, aby krajina mohla vstúpiť do Európskej únie, ale preto, lebo je to v záujme Kosova a v záujme jeho občanov. Takže vám veľmi, veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozornosť, ďakujem za túto veľmi dôležitú rozpravu. Ja ďakujem vám, pani štátna tajomníčka. Týmto uzatvárame rozpravu k tomuto bodu. Máme jedno uznesenie, návrh na uznesenie, ktorým uzatvárame túto diskusiu z výboru pre zahraničné záležitosti. Hlasovať budeme za